Dobré ráno. Môžeme teraz začať. A začneme oznámením. Pani Collins odchádza zo skupiny ENF a pripojí sa k skupine EFDD 17. apríla tohto roku a pani Elizabeta Gardini odíde z EPP a pridá sa k EKR. Taktiež od 17. apríla 2019. A teraz môžeme začať s našim programom. Máme správu od pána Balasa. Ide o koordináciu systému sociálneho zabezpečenia. A teraz odozám slovo spravodajcu pánovi Balasovi na 4 minúty. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. V decembri 2016 došlo k revízii nariadenia 883 o koordinácii. To navrhla komisia. Dnes treba výrazne zlepšiť situáciu kontexte slobodného pohybu pracovníkov v EÚ, lebo je tu nasledujúci paradox a síce, že máme trh, ktorý umožňuje voľný pohyb, ale sociálne systémy, ktoré sa navzájom veľmi líšia a teda aj e, situácie, ktoré znevýhodňujú. E, e sú tu otázky prenosnosti práv a presne o to ide, malo ísť pri tejto revízii. Pracovali sme viac ako rok v Európskom parlamente na tom a myslím, že sme dospeli k trom <clears throat> výrozným prelomom. Poprvé, a to je veľmi zásadné, e, posilnenie rozhodnej legislatívy, rozhodného práva, ktorý sa uplatňuje na napríklad vyslaného pracovníka, mobilného pracovníka. A potom je tu ešte veľmi dôležitý bod a síce mm, byť si istý, že vždy je nejaký pracovník pridružený k nejakému sociálnemu e, systému, systému sociálneho zabezpečenia, teda že je chránený a preto sme navrhli tri mesiace e, práce predtým, ako môže byť vyslaný do nejakej inej krajiny, aby bolo jasné, že je tu takýto vzťah, že je naozaj e, poistený Ide o to vyhnúť sa aj podvodom, ktoré sú masívne. A potom je ďalší návrh, ktorý bol e, zohľadnený e, predbežné oznámenie podnikom, že bude vysielať nejakého pracovníka do inej krajiny. Je to dnes zásadné, pretože, ako vieme, Veľká časť vysielaných pracovníkov, vlastne o nich tá e, krajina, do ktorej majú ísť, ani nevie. Niektoré e, národné legislatívy e, totiž to nevyžadujú pri niektorých obdobiach žiadnu dokumentáciu a teda ani kontroly nie sú možné. Takže tu sa naozaj dokonca ohrazuje dôstojnosť a bezpečnosť pracovníkov aj ich práva byť poistení, byť v nejakom systéme sociálnej sociálneho zabezpečenia. Preto táto povinnosť oznamovať. Potom sa zlepšuje spolupráca medzi e, členskými krajinami, to si želala želal Európsky parlament, je to e, obojstranné, teda že sa musí zložiť záloha na jednej strane a potom e, na druhej strane je aj zaručená flexibilita, teda e, voľnosť pohybu, možnosť prekračovať hranice. Ide o to zaručiť sociálnu spravodlivosť, e, teda aby si mohol e, robiť nárok napríklad na e, podporu v nezamestnanosti nad 3 mesiace. Týka sa to hlavne cezhraničných oblastí, takže naozaj veľký pokrok. A ešte jednu vec chcem povedať. Obraciam sa hlavne na pravicu. Ale nielen. Nemyslíte si, nemyslíte si, že e, tým, že budeme imitovať nacionalizmus a populizmus, že im odpovieme? Niekedy je to tak paradoxné, že niektorí nacionalisti sú rozumnejší ako vy, čo sa týka koordinácie práve týchto systémov e, sociálneho zabezpečenia Treba sa tohto e, vzdať, e, musíte nám umožniť pracovať, aby sme mohli aj hlasovať a mať silný mandát aj pred voľbami. Takže musíme to e, schváliť v prvom čítaní a ešte sa chcem poďakovať komisárke za odvedenú prácu a povedať, že sme samozrejme za to, aby sa to revidovalo jednoduchou väčšinou na rade, aby sme sa tak vyhli tým blokáciám, ako napríklad pred dvoma týždňami sme to opäť videli. Bol by to veľký pokrok pre európskych pracovníkov, ktorí by konečne mohli byť chránení z oči voči národným egoizmom. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne spravodajcovi a teraz dostane slovo pani komisárka Tyson, ktorej chcem poďakovať za prítomnosť v sále. Merci, you, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda pán spravodajca, vážené pani poslanky a pani poslanci, som naozaj veľmi rada, že som tu na tejto rozprave o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia 15 rokov po poslednej revízii. Táto komisia navrhla novú a potrebnú modernizáciu. Táto modernizácia je veľmi potrebná na to, aby sme riešili nové výzvy a príležitosti v oblasti eh, dlhodobej starostlivosti rodinných eh, príspevkov a e, takisto pravidel, ktoré sa týkajú vysielaných pracovníkov. Pred dvoma rokmi sme prijali náš návrh, aby sme zabezpečili spravodlivosť pri e, slobodnom pohybe pracujúcich a občanov e, na vnútornom trhu. Chcela by som sa poďakovať pánovi spravodajcovi Guillaumeovi Balasovi a mnohým členom parlamentu, ktorí sa pustili do tohto spisu a pomohli tak priniesť zlepšenia, ktoré sú potrebné pre našich pracujúcich a firmy a podniky. Objasnenie práv občanov, ktorí potrebujú dlhodobú starostlivosť, poskytnutie viac príležitostí tým, ktorí hľadajú prácu, nájsť si prácu v zahraničí. Toto sú iba niektoré príklady toho, ako modernizácia e, tohto systému e, zlepší každodenný život. Pre mňa a pre ostatných vždy bolo prioritou koordinovať systémy sociálneho zabezpečenia tak, aby pravidla boli jasné, spravodlivé, aby sa dali vynútiť. Toto je naozaj jediný spôsob, ako zabezpečiť e, trvalú podporu našich vnútorných trhov. Spravodlivosť znamená, že pravidlá sú rovnocenné pre všetkých a nie sú e, vytvorené tak, aby z nich ťažili e, iba niektoré skupiny na úkor iných. E, sú tu aj stanovené pravidlá pre krajiny pôvodu a príjmajúce krajiny. Spravodlivosť znamená, že sú tu mobilní občania a pracujúci, ktorí sa môžu presťahovať do inej krajiny za primeraných podmienok a pri zachovaní záujmov daňových poplatníkov a spravodlivosti systémov sociálneho zabezpečenia. Spravodlivosť znamená aj spravodlivé e, obchodné príležitosti pre všetky firmy a podniky, ktoré môžu využívať slobodný pohyb v dobrej viere tak, aby slúžili e, klientom, e, podnikom alebo spotrebiteľom celej Európe. A spravodlivosť takisto znamená zachovanie a zlepšenie <laughs> nástrojov na boj proti zneužívaniu a podvodom. Toto sú princípy, na ktorých sme založili svoj návrh. Toto boli aj ciele, ktoré nás viedli pri medzi inštitúciálnych eh, rokovaniach s parlamentom a s radou. Dohoda, ktorú sme dosiahli v trialogoch, nebola ešte potvrdená, pretože medzi členskými štátmi sa nedosiahla potrebná väčšina, ale domnievam sa, že kompromis, ktorý sme dosiahli, by nás mal inšpirovať eh, pre prácu, ktorá nám ešte ostáva. Pán predseda, Vážený pán spravodajca, tieňový spravodajcovia, poslanci a poslankyne, tento parlament má teraz možnosť dohodnúť sa na svojej pozícii pri prvom čítaní a tým otvoriť cestu pre ďalší pokrok v tejto dôležitej oblasti. Spolieham sa na vášho konštruktívneho ducha a na našu spoločnú motiváciu a dúfam, že naozaj využijete túto príležitosť, pretože naši občania, naši pracujúci a naše podniky toto od nás očakávajú. Ďakujem veľmi pekne. E Ďakujem pekne, pani komisárka. Teraz si vystúpime, vypočujeme rečníkov v mene jednotlivých politických skupín. V tejto prvej fáze neakceptujeme žiadne modré karty. Za EPP je to pán Šulc na minútu a pol, nech sa páči. Vážený pán predseda, vážená pani komisárka, dámy a páni. Z môjho pohľadu je koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia eh, jednou z najdôležitejších úloh a eh, tu eh, naozaj riešime pohyb pracujúcich, čo je jednou zo základných myšlienok Európy. Vážení kolegovia, z môjho pohľadu ale sme venovali príliš malo času tejto práci. Komisia predložila tento návrh pomerne neskoro. No, je dosť ťažké pre Európu dosiahnuť spravodlivý výsledok vzhľadom na to, koľko času si to naozaj vyžaduje. Ani na triálok neostáva dostatok času, príliš málo času na to, aby sme našli výsledok, s ktorým by mohla súhlasiť aj rada. A pritom je tu veľa pozitívneho, ktoré sme dosiahli v trialiku, napríklad pokiaľ ide o dlhodobú starostlivosť. Máme tu takisto aj dôležitú výnimku pri výsledných pracovníkov, napríklad pokiaľ ide o e, služobné cesty, ale sú tu aj tenisté stránky. E, menej sa mi páči myšlienka, že podľa e, predstavy Európskeho parlamentu by mali byť Um, isté podmienky dodržané uh, pri vysaní pracovníkov. Niektoré si nedajú dodržať pri uh, tejto digitalizácii. Aj uh, pri otázke dávok nezamestnanosti sme ešte nedosiahli to, čo sme mohli. Alebo téma toho ako to vyzerá pri cezhraničných pracujúcich. E, tam sme tiež ešte tiež nedosiahli všetko, čo sme mohli. Myslím si, že by sme mohli dosiahnuť lepší výsledok, dámy a páni, ale potrebujeme na to o mnoho viac času v novom parlamente po voľbách do Európskeho parlamentu. A potom EPP bude pripravená na to, aby sme po voľbách dosiahli o mnoho lepší výsledok. Ďakujem veľmi pekne. A teraz za socialistov a demokratov a pán Jongerius. Eh, pani Ongerus, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. My tu máme eh, pred sebou komplexný balík, ktorý obsahuje veľa dobrých vecí a aj niektoré eh, zlé veci. Myslím si, že naozaj musíme hlasovať proti tomuto v našej strane. Sme proti tomu, akým spôsobom by sa to implementovalo. V Holandsku máme dva problémy, dva prípady organizovaného zločinu, pokiaľ ide o dávky v nezamestnanosti. E, tu si musíme byť istí, že e, každý e, bude prispiať do systému a nikto nedostane príspevky, ktoré si nezaslúži, pretože to by sme zaplatili všetci. A v praxi by tu nebola povinnosť pre pracujúcich alebo nezamestnaných, aby si hľadali pracovné miesto, keby sa to dalo zneužívať. Takisto vytvárame aj možnosť pre karuselové podvody. Čo sa veľmi často stáva je, že ľudia e, sú zamestnaní na krátky čas a e, potom majú nárok na dávky v nezamestnanosti, ale tomu sa chceme vyhnúť. Chceme, aby ten systém bol solidárny a aby to bola priorita. S týmto návrhom žiaľ e, to nie je zaručené. Ďakujem veľmi pekne a teraz pani Stevens za EKR, e 1,5 minúty. E, pán predseda, kolegovia, všetci súhlasia. Sociálne podvody e, je niečo, proti čomu musíme bojovať. A sociálne inšpekcie členských štátov by mali byť schopné lepšie spolupracovať. Minimálny počet odpracovaných dní, to je niečo, čo treba stanoviť skôr, než zahraniční e, zamestnanci budú mať nárok na dávky v nezamestnanosti. Je logické, že nebelgickí pracujúci by mali prispieť do e, systému belgického e, sociálneho zabezpečenia skôr, než budú mať nárok na dávku nezamestnanosti. Tri mesiace sa uvádzajú, ale 6 by bolo ešte lepších, ale opak je pravdou na ľavici by ľudia chceli, aby táto požiadavka bola zredukovaná na jeden deň, ale toto je nezmysel. Tak toto nemôže fungovať v systéme sociálneho zabezpečenia a e, na ľavici by takisto e, chceli, aby e, ľudia si mohli zobrať svoje dávky v nezamestnanosti, keď sa vrátia do krajiny pôvodu. Ale kontrola systému by nebola jednoducho možná a to by hralo do rúk tým, ktorí chcú zneužívať tento systém. Zo štatistík je jasné, že mnohí ľudia, ktorí sa vrátia do svojej krajiny povedú, nenajdú prácu do troch mesiacov. A prečo by aj mali? Keď budete poberať e, belgické dávky si môžete si žiť veľmi pohodlne vo východnej Európe holandský e, systém sociálneho zabezpečenia nie je vývozný produkt. Znamená to, ak neprispievate do systému, ani by ste z neho nemali nič poberať. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Harkin, dve minúty. A ďakujem veľmi pekne. Ako zákonodárne orgány je našou zodpovednosťou postarať sa o to, že nech podporíme akúkoľvek legislatívu, zlepší súčasnú situáciu. Budeme riešiť identifikované problémy a budeme prispievať e, k slobodnému a spravodlivému pohybu pracujúcich a takisto zabezpečíme e, dôveru, istotu a sociálnu spravodlivosť a rovnaké podmienky pre všetkých pracujúcich. E, to je naše kritérium. A preto si myslíme, že Pôvodný návrh komisie je slušným pokusom dosiahnuť zlepšený režim. Návrh dohody pri trialogu mal e, viaceré pozitívne prvky, ale rada ho nemohla e, podporiť. Dnešná správa má pozitívne prvky, e, pokiaľ ide o príspevky, rodinné príspevky, dlhodobú zdravotnú starostlivosť a ďalších oblastiach, ale domnievame sa, že úprava článku 13, ktorá mohla obsahovať aj vodičov, by e, spôsobila e, nočnú moru pre vodičov a viedlo by to k tomu, že vodiči by boli v rôznych e, systémoch sociálneho zabezpečenia a nesúhlasíme s týmto návrhom. Nesúhlasíme s tým, aby pracujúci na hraniciach si mohli vybrať sociálny systém, z ktorého budú ťažiť, pretože to spôsobí veľkú neistotu v členských štátoch a podkop peto e, sociálnu zmluvu medzi cezhraničnými pracovníkmi a národnými pracovníkmi. E, v niektorých členských štátoch to vytvorí anomáliu medzi e, cezhraničnými pracovníkmi a vnútroštátnymi pracovníkmi. Ak sa naše zmeny týchto bodov upravia, tak potom môžeme podporiť túto legislatívu. Ale ak nebudú akceptované naše návrhy, tak potom podľa nás to nepovedie k vyváženej a spravodlivej legislatíve. Nakoniec sa chcem poďakovať a pánovi spravodajcovi a tieňovým spravodajcom za ich zaangažovanosť. Naozaj sme robili všetko, čo bolo v našich sílach, aby sme dosiahli tento výsledok. E Ďakujem pekne, pani Cimer, za GUE NGL. Nech sa páči, máte dve minúty. Dámy a páni, ja mám pocit, že tu niektorí zásadnú princípu, e, zásadu koordinácie systémov nechcú pochopiť. Nárok, ktorý vznikol v inej krajine, má byť uznaný o nič iné nejde. Keď niekto hovorí, že e, nárok e, vznikne iba keď som prispieval do daného národného systému, lebo som tam pracoval, vlastne e, neuznáva túto zásadu. Môžeme prestať hovoriť o sociálnej únii. Naozaj musíte s týmto prestať. To je zavádzanie a chcete e, e, vlastne e, zmietnúť pod stôl to, čo prešlo v hlasovaní na výbore pre sociálne záležitosti. E, E, ukončiť takto diskusiu a nechcieť hlasovať ešte v tomto funkčnom období. To nemá nič s parlamentnou demokraciou. To je naozaj vyberenie hrozienok z Vianočky, to bráni e, voľnému pohybu a to a musí platiť pre všetkých v EÚ. Všetci musia byť sociálne zabezpečení. O tom tu hovoríme. E, väčšina v sociálnom výbore naozaj schválila veľmi pokrokové stanovisko. O tom sa tu teraz diskutuje a o tom sa má aj hlasovať hlasovať. My ako lavica sme za, pretože e, ide aj o e, pol roka e, vyplácania podpory v nezamestnanosti a potom podvody. Tým sa má brániť pri vysielaní a sme e, za aj preto, že napríklad e, podpora pri starostlivosti sa má zjednodiť. Niektorí sa však snažia, e, hlavne konzervatívci a krajná pravica, presadiť indexáciu detských prídavkov títo ľudia by potom boli diskriminovaní a pritom sú to ľudia, ktorí tvrdo pracovali, odvádzali príspevky, e, aj dane a e, potom chcú naďalej mať možnosť sa starať o deti. My sme proti tejto indexácii a potom sociálne e, rovnaké postavenie všetkých občanov EÚ, to musíme obhajovať na pôde EÚ. Nemôže nikto byť druhotriedným európskym občanom a to musí platiť aj pri podpore v nezamestnanosti zamestnanosti. E, musí sa to uznávať medzi členskými krajinami. E, e, naozaj je to veľký nedostatok v kontexte slobody pohybu. Naozaj sa musíme zasadzovať za to, aby vo všetkých členských krajinách občania mali zaručený prístup k systémom sociálneho zabezpečenia. Mene skupiny zelených Pán Lambert, poprosím vás všetkých, aby ste rešpektovali rečnícky čas, ktorý máte pridelený. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Keď som prvýkrát prešla do tohto parlamentu pred 20 rokmi, tak tá prvá legislatívna zložka, na ktorej som pracovala, bola celková revízia Um, tzv. národných sociálnych systémov alebo systémov sociálneho zabezpečenia. Hlasovali sme za um, doplnenie tohoto v rámci posledného plenárneho zasadnutia vtedajšieho parlamentného mandátu a pevne verím, že ukončím svoje pôsobenie tu tým, že uzavrieme podobnú dohodu ohľadom aktualizácie, respektíve dúfala som, ale zdá sa, že tak tomu nebude práve kvôli veľkým rozporom v rade. Prečo nie? pretože som presvedčená, že táto zložka sa stala zmesou národných úzkých záujmov a ľudí, ktorí sa snažia využiť toto nariadenie na to, aby riešili problémy, ktoré nie sú um, predmetom, alebo hlavne predmetom tohto legislatívneho návrhu. Naša skupina chce, aby ľudia dotknutí týmto návrhom boli v stredobode tohoto záujmu a väčšina ľudí nie sú len pracujúci, sú to rodinní príslušníci, študenti, cestujúci, ktokoľvek, kto je pokrytý systémom sociálneho zabezpečenia v rámci cezhraničného styku. A preto vítame zahrnutie dlhodobej starostlivosti do aktualizácie nariadenia, ale vychádzame z predpokladu, že veľká väčšina občanov a ich zamestnávateľov chce byť na správnej strane pravidel a chce mm, chrániť svoje nároky. A teda pomáha, ak sú pravidlá jednoznačné a ľahko rešpektovateľné stupeň flexibility, ktorý si to vyžaduje a zo stupňa flexibility, ktorý napomáha denodennému životu. Zároveň napomáha, je tu aj účinná administratíva, ktorá odpoveda rýchlo a pomáha ľuďom. Skôr než by konala ako nejaká byrokratická prekážka, ktorá nutí ľudí ehm, rozhodovať sa náhodne. Takže vo všeobecnosti podporujeme správu výboru. Jediný, ehm, jediné pozmeňujúci návrh je 197, ktorý sme predstavili my práve zavádza tento formulár, čo nie je povolenie, ale atestácia. A zároveň Chcem, aby tento formulár platil 3 mesiace, tak aby jednotlivec, ktorý cestuje za účelom podnikania alebo pracovnej cesty, nemusel robiť opakované žiadosti a aby to nekonzumovalo jeho čas ani čas administratívy. Čo sa týka ďalších pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli predložené, nepodporujeme indexáciu rodinných prídavkov. Sme presvedčení, že cezhraničný pracovník má právo na rovnaké zaobchádzanie a takéto opatrenie nie je nákladovo výhodné, hoci niektoré vlády to môžu považovať za politicky atraktívne. Rovnako poukazujeme na to, že táto správa počiarkuje celkový dohľad možnosti dohľadu pre členské štáty a zároveň ehm, je tu vždy možnosť prijímať bilaterálne opatrenia, ak je to nevyhnutné, ktoré dávajú oveľa väčší zmysel e, pri riešení bilaterálneho problému. Takže veríme, že výbor našiel naozaj dobrý návrh, dobrý základ pre e, tento návrh a to je aj dobré východisko pre ďalšie rokovania v tomto parlamente. Ďakujem pekne. Pán poslanec Šult ešte raz. Pán Šulc? Nie je tu. Vy ste žiadali o slovo z akého dôvodu, pán poslanec? Vážený pán predseda, faktická pripomienka Prišli ste o 10 minút neskôr, začali sme o 10 minút neskôr, preto nemôžeme používať modré karty. Inak by som sa rád pýtala, pýtal pani e, Cimer, čo myslela tým zavádzaním e, aj vo forme tých pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov. To vôbec tak nie je. Keby ste tu boli na čas, tak by sme boli mohli použiť modré karty, pán predseda. Ja nerozumiem vôbec, ako dôvodu ste vystúpili, hovorí pán predseda. Dobre, O, takže moment, v mene skupiny EFDD teraz vystúpi pán Koben. Nech sa páči, máte 3 minúty a pol. Nie je tu v sále, takže môžeme prejsť ďalej. Ideme na skupinu ENF. Je to pán Melon. Nech sa páči. Pani Melon. Ďakujem, pán predseda. K tomuto dokumentu naša skupina mala niekoľko očakávaní a intenzívne nad tým rozmýšľala. E, má tu ísť o slobodu pohybu ľudí, je to dosť starý dokument, ale myslím, že sa to dá vidieť aj vo svetle e, spolupráce Európy národov, tak ako to my vnímame. Je tu niekoľko vylepšení hlavne čo sa týka bezpečnosti pre cezhraničných pracovníkov a rodinám, kde mm, ro, rodičia pracujú v rôznych krajinách e, a krajina, kde sa e, mm, odvádza, by potom mala aj vyplácať dávky, to je taká dogma. Um, a máme aj jedno polutovanie, tie definícia dlhodobých e, chorôb. E, vo Francúzsku je to 70 výdavkov e, zdravotnej poisťovne, asi to platí aj pre iné krajiny. A tiež lutujeme, že v dokumente E, spravodajcu už nie je povinnosť bydliska. E, vychádza sa tu iba z judikatúry, ktorá sa dá interpretovať a taktiež nám vadí, že opozícia hlavne e, zo strany pravice zabránila tomu, aby sme sa dohodli v trialógu, pretože nie je možné zaručiť predbežný súhlas alebo povolenie. Uh, zo všetkých týchto dôvodov chceme, aby to v hlasovaní prešlo, ale tiež chceme, aby e, sa absolútne zabránilo potenciálnym hrozbám, ak by teda malo ostať v platnosti to, ten predbežný súhlas. Ďakujem pekne. Ďalej má slovo pán Sošnierš, nech sa páči na jednu minútu za nezradených poslancov. Každá situácia, v ktorej beriete peniaze od niektorých ľudí na to, aby ste dávali zase peniaze iným ľuďom, tak znamená, že beriete peniaze od tých, ktorí pracujú a dávate tým, ktorí nepracujú. Takáto situácia je vždy nemorálna, vždy je to nezmysel. Takže v zásade to, čo chcete dosiahnuť, je akási solidarita, ktorá by tu bola medzi tými, ktorí dávajú a ktorí nedávajú, ale berú. To následne vedie k byrokracii. Ak potrebujete definíciu podnikateľského triku, um, tak tak toto je absolútne nezmyselné. Prosím, nehovorte tu, že chcete zabezpečiť slobodu pohybu a zároveň v rovnakom čase tu umožňujete povolovania inšpekcií alebo niečo podobné. Hovoríte tu, že benefity, sociálne benefity môžu byť problém, ale nárok na sociálne príspevky môže byť problém, tak dobre, v poriadku. Zrušme následne benefity. Ak hovoríme o podvodoch, tak dobre, tak sa vychýbajme podvodom. Um, ale potom musíme zrušiť aj celé benefity. Teraz lavica chce presadiť búdy, keď jednočasne... Po... Niekoľko kontroverzných návrhov, prečo veľmi dobre vedia, že ľudia toho majú plné zuby. Ale to je, to je systém dvojakého metra. Um, nechceme byť predmetom nejakých sociologických, socialistických výskumov. Dobre, ďakujem pekne. Vypočuli sme si predstaviteľov politických skupín a nezradených. Teraz je voľná diskusia. David Kasa, nech sa páči, minúta a pol. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Toto je naozaj veľmi dôležitý legislatívny návrh ktorý bude mať bez, ohľadu, bez, bez, bez všetkých výhrad dopad na všetky členské štáty a bude mať dopad na slobodu pohybu pracovných síl v Európskej únii. Navrhované pozmeňujúce návrhy sú veľmi rozsiahle a e, venujú sa, alebo teda sú zamerané na opatrenia pre nezamestnaných, dlhodobo nezamestnaných, e, otázku e, prístupu k zdravotnej starostlivosti, otázke vyslaných pracovníkov a ďalším, k ďalším problémom keď sa pozrieme na rôznorodé pozície, ktoré majú členské štáty k tejto téme, tak máme veľké pochybnosti, či sa nám to podarí dosiahnuť. Stále nás čaká ešte pomerne veľa práce, aby sme dosiahli svoje ciele. Nedostatok eh, predbežnej dohody znamená, že zlepšovanie týchto práv je výrazne ohrozené. To je spôsobené aj tým, že na rade nie je žiadna jasná väčšina. Nemôžeme teda urobiť žiadne chyby a musíme zabezpečiť to, aby ktorékoľvek chyby v zákone nakoniec viedli k zlepšov, aby akékoľvek zmeny v zákone nakoniec zlepšovali život ľudí a nie e, vytvárali zbytočné prekážky pre zamestnancov, zamestnávateľov a samostatne zarobkovo činné osoby. Viem, že je tu celý rad rôznych pozmeňujúcich návrhov, ktoré sú na stole a v rámci hlasovania musíme zabezpečiť to, aby tieto pozmeňujúce návrhy zlepšovali tento návrh, aby boli prínosom pre všetkých európskych občanov. Preto by som rád poďakoval spravodajcovi, ako aj všetkým tieňovým spravodajcom. Nevždy sme sa dokázali zhodnúť, ale chcem im v každom prípade podekovať za ich úsilie, tak aby sme dokázali nájsť niečo, na čom sa budeme môcť v budúcnosti zhodnúť. Pani poslankyňa Bresso, nech sa páči, máš minútu na čeres. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážená pani komisárka, nie je žiadna pochybnosť o tom, že z harmonizácia noriem pre mobilitu práce je veľmi dôležitý výsledok v oblasti približovania systémov sociálneho zabezpečenia pre mobilných pracovníkov, ktorí sú stále častejším javom v Európe a ktorí významne prispievajú k budovaniu sociálnejšej a inkluzívnejšej Európy a koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia kráča práve eh, v proti tomuto princípu slobody pohybu, lebo je zablokované, hoci celkom prirodzene by mali byť systémy sociálneho zabezpečenia byť výhradným pôsobením e, členských štátov, výhradnou kompetenciou členských štátov. Ale napriek všetkému e, je jasné, že je to výrazný krok vpred, bohužiaľ, ale niektoré otázky e, ktoré považujeme za dôležité, ako napríklad tie, ktoré súvisia s cezhraničnými pracovníkmi a vyslanými pracovníkmi ktoré by mali e, dostávať aj dávky v nezamestnanosti, e, neboli vyriešené, rovnako otázka zraniteľných pracovníkov. E, to sú témy, ktoré si vyžadujú ďalšiu komplexnú diskusiu a treba si povedať, povedať že veľa závisia od toho, kde konkrétne dostávali dávky v nezamestnanosti pretože môže ísť za niekoho, kto hľadá prácu v inom európskom štáte. To sú témy, ktoré sa nám nepodarilo naplno zadefinovať a vyriešiť a je to škoda, pretože som presvedčená, že práve v rámci návrhov trialógu, ak by boli dosiahnutá, ak by bola dosiahnutá dohoda, určite by to bol veľmi dobrý výsledok, ale ako ste hovorila vy, pani komisárka, mali by sme to skúsiť asi na budúce znova. Ďakujem pekne, pán Vistisen, nech sa páči na minútu. <clears throat> Ďakujem veľmi pekne. A tá téma, ktorú chceme navrhovať sa tý, a schvalovať, sa týka sociálnych benefitov v celej Európe. A je to opäť ďalší e, významný milník, ktorý zaznamenáva tému, ktorá je vysoko, vysoko kontroverzná. Je to otázka sociálneho dumpingu, a turizmus za sociálnymi dávkami a celá sa to vyberá úplne opačným smerom. Tento systém sociálneho zabezpečenia nebude znamenať, že všetci európske občania budú mať prierezov rovnaké práva Malo by to nám, môže to viesť tomu, že budú mať e, cezhraniční pracovníci lepšie práva ako miestni pracovníci. Zoberte si príklad Dánska. Napríklad si predstavte, že by ste dali do legislatívy štandardy, ktoré sú významne nižšie ako tie, ktoré sú zaručené v Dánsku. Preto je dôležité, aby sme si zachovali svoje národné systémy sociálneho zabezpečenia a mali by sme sa uistiť, že podmienky sú pre všetkých rovnaké. Ak to nedokážeme zabezpečiť, tak to minimum, čo by sme mali spraviť, je, že by sme mali mať indexáciu týchto dávok, tak aby ste nemali nespravodlivosť v tomto systéme. Či už hovoríte o dávkach, či hovoríte o príspevkoch, pridavkoch alebo akomkoľvek inom type benefitov, ktoré sú vyplácané iným občanom, občanom iných štátov Dánsku. Pani Tum, vážení kolegovia, štyri slobody sú medzi nimi aj sloboda pohybu a to nie je možné bez sociálnych zábezpiek pre pracovníkov a ich rodinných príslušníkov a účinnej koordinácie. Mobilní pracovníci idú z krajiny do krajiny za prácou a dôležité je, aby neprišli o sociálne práva a cez hraniční pracovníci ich počet by sa mohol možno zvýšiť, keby bola lepšia koordinácia takýchto systémov medzi členskými susednými krajinami. Je to trošku zastarané. E, e, odviedlo sa veľa práce na výboroch e, pety aj Employment, ale tá konečná dohoda nebola nakoniec možná, pretože na rade nebola zhoda. Takže asi sa k tejto téme vrátime v blízkej budúcnosti a tu chcem tiež zdôrazniť, že národná diskriminácia mobilných pracovníkov je proti e, tomu, čo je zakotvené v zmluvách a má sa tak umelo brániť pracovníkom z východnej Európy a e, nezaručiť im práva e, z starších členských krajín a potom aj otázka miesta bydliska detí. Z toho vyplýva diskriminácia a taktiež sa zvyšuje byrokraciu a takéto diskriminačné opatrenia by nemali byť v žiadnej budúcnosti budúcej eh, forme tejto koordinácie. Ďakujem teraz eh, kolegyňa Kari na minútu. Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, dnes eh, čelíme zásadnej otázke a síce nakoľko by EU mala do tejto oblasti zasahovať Vieme, že naše členské krajiny majú veľmi rôzne e, sociálne systémy a to, čo je dobre v jednej krajine, by mohlo mať katastrofálne dopady v inej. Musíme chrániť našich občanov, ale tiež nemôžeme podkopávať naše systémy sociálneho zabezpečenia. Súčasný návrh e, však e, môže eventuálne podkopať náš dánsky systém, ktorý stojí na solidarite s pracovníkmi a aj s nezamestnanými. Právo na dávky iba po odpracovaní jedného dňa to by mohlo mať katastrofálny dopad napríklad kvôli sociálnemu dumpingu, takže neviem, či je vhodné, aby EÚ do tohto zasahovala. Ja by som povedala, že nie, EÚ do toho nemá zasahovať. Teraz pani Reintke na 1,5, pán Reintke na 1,5 minúty. Pani, ďakujem. Vážená pani komisárka, vážení kolegovia, kolegyne, dráma Brexitu, e, ktorú práve zažívame, to sa nezačalo pred troma rokmi referendum. Už desiatky rokov predtým sa naozaj systematicky hec, e, hecovalo proti EÚ a e, posledných rokoch hlavne proti niektorým občanom EÚ, ktorí bývajú v Spojenom kráľovstve. Napríklad aj otázka indexácie e, detských dávok. E, to e, nemá vyrovnávať e, úroveň života, len to rozdeluje spoločnosť. Ja chcem jasne povedať, že e, indexovať tieto dávky to by naozaj nevyriešalo nejakú otázku sociálnej spravodlivosti ani v Spojenom kráľovstve, ani inde. E, iba to zvýši byrokraciu a preto, keď chceme jednotnú sociálnu Európu, tak musíme byť proti odmietnutú túto indexáciu detských dávok a musíme ale spraviť oveľa viac pre sociálnu spravodlivosť v EÚ, pretože e, regióny v Spojenom kráľovstve, ktoré sú najchudobnejšie a najmenej spravodlivé, to sú tí, ktorí najviac hlasovali za to, aby Spojené kráľovstvo vystúpilo z EÚ, takže sa asi nespravilo dosť proti tomu, aby tu boli takéto nálady medzi občanmi, takže e, predpoklady pre Brexit sú e, vo všetkých členských krajinách rastie sociálna nerovnosť, beztrestnosť, eh, hecovanie proti EÚ. To naozaj je eh, výbušná zmes a ak chceme naďalej budovať EÚ, tak musí byť sociálnejšia a tieto dve výzvy musíme zvládnuť spoločne a lepšie skoordinovať sociálne systémy. To je absolútny predpoklad. Ďakujem. Ďakujem. Na minútu a pol pani Danuta Jazloviecka. Ďakujem, Ďalej sa touto otázkou bude zaoberať nový parlament, ale vyzývam k opatrnosti. E, treba rovnako zaobchádzať so zamestnancami, ktorí sa rozhodnú presťahovať do inej členskej krajiny EÚ. Musia mať čo najrychlejšie možnosť zapojiť sa do e, sociálneho systému e, ich nového domova. A dôležité je tiež dôležité predložiť z troch na 6 mesiacov tú možnosť vyviesť dávky a taktiež otázka cezhraničných pracovníkov. Indexácia je nežiadúca. Treba tiež vyriešiť <clears throat> otázku firiem, ktoré poskytujú služby v zahraničí. Už aj tak musia bojovať eh, teda, aby sa vyhýbali roztrieštenosti e, sociálnych dávok. Každý pracovník musí mať istotu v tom, kam odvádza a ktorý štát mu potom musí vyplácať dávky. Preto je 24-mesačná lehota dôležitá a tiež e, odsek 13 sa má zachovať e, z pôvodného nariadenia 883. Otázka alebo situácia e, vodičov musia byť poistení v krajine, kde majú bytlisko. Je to zložitá úloha pre Európsky parlament, ale verím, že noví poslanci to zvládnu. Ďakujem. Tam pán Pavel, ďakujem pekne. Vážený prítomní, ďakujem za úsilie, za návrhy a aj za to, ako e, napríklad bojujete proti tej indexácii tých e, detských dávok. A e, naozaj je to rozhodný postoj. Čo je teraz v Rakúsku, to má, to, má sa v tomto <clears throat> konaní pokračovať. Niektorí kolegovia v tejto rozprave e, e, z ľavého spektra e, zabudajú na to, že sme pred pár rokmi bojovali proti sociálnemu dumpingu a povedali sme rovnakú plácu za rovnakú prácu a rovnaké sociálne práva. Takže nemôžeme tu ustúpiť e, pravici, krajnej pravici, musíme naďalej ostať proeurópsky. Áno, je to kompromis, ale posúva EÚ vpred a treba to schváliť, e, treba to posunúť ďalej. Ďakujem pani Tomašič na minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička mobilita pracovníkov to naozaj zo sebou prináša aj otázku e, sociálneho zabezpečenia cezhraničných e, pracovníkov. Preto tu treba lepšie spolupracovať medzi členskými krajinami aj národné. Legislatívy musia byť lepšie zharmonizované. Ja si uvedomujem, že dnes treba, aby sa situácia vyvinula, ale nemôžem podporiť tento návrh, pretože zavádza nové komplexné prvky a otvára dvere podvodom. Takže Naďalej to musí ostať e, pod kontrolou členských krajín a mobilní pracovník, e, pracovníci e, sa, si musia čerpať alebo uplatňovať svoje práva vo svojej domovskej krajine. A potom, ak sa zapojíte do iného systému, tak tu musí byť prenosnosť tieto komplexné e, riešenie sa možno, že zdajú na prvý pohľad v prospech pracovníkov, ale prinášajú so sebou právnu neistotu a môžu ohroziť dobré fungovanie systémov sociálneho zabezpečenia. Teraz pán Lokegard na minútu. Ďakujem, pani predsednička. Moja strana si myslí, že tu treba spravodlivé podmienky pre všetkých pracovníkov v EÚ. Ťažko sa to dosiahne cez túto legislatívu, pretože mm, tu vzniká právna neistota. Myslím, že tu budú problémy aj e, kvôli rozdielom medzi pracovníkmi a mohli by sa vyvážať napríklad detské dávky alebo iné dávky. Návrhy, ktoré my podporujeme, e, však neprešli nie sú súčasťou konečného znenia a my by sme asi skôr uh, podporili pôvodný návrh komisie, takže by sme mali zamietnúť uh, súčasné znenie dokumentu. Ďakujem a teraz na minútu pani Kuneva. Ďakujem pekne. Krajina, každá krajina má iné iný systém sociálneho zabezpečenia, aj čo sa týka eh, rozdelenia sociálne dávky, rodinné, eh, rodičovské a tak ďalej. Takže bez ohľadu na to, aké ide práva, tie problémy sú dôležité. Otázka znie, či chceme novú Európu, či chceme mobilitu a voľný pohyb pracovníkov Chceme alebo nie e, diskriminovať medzi dánskymi a gréckými pracovníkmi, ak e, sa presťahujú. My podporujeme správu Balas. E, mnohí ju už podporili, iba tak vytvoríme nový systém európskeho sociálneho zabezpečenia a nebudú konečne medzi nami rozdiely a budeme môcť eh, konečne vybudovať tú zjednotenú Európu. Teraz pani Lope Fontane na minútu a pol. Nech sa páči. Gracias. Ďakujem pekne za slovo. Pani predsednička, z pohľadu európskych inštitúcií musíme naďalej pracovať na tom, aby sme uľahčili voľný pohyb pracujúcich síl v Európe a zároveň tento pohyb bol sprevádzaný aj za rukou práv pre pracujúcich. Je škoda, že sa nám nepodarilo dosiahnuť jasnú kvalifikovanú väčšinu v rade a že tento návrh, e, ktorý už obsahoval pozitívne návrhy, ako napríklad zvýšenie e, obdobia pre vývoz dávok nezamestnanosti, čo umožňoval zlepšenie e, hľadania práce v zahraničí a zvyšoval ochranu zahraničných pracovníkov. Takisto aj otázka starostlivosti, dlhodobej starostlivosti bola lepšie pokrytá, podobne ako aj téma starostlivosti o rodinných príslušníkov. E, je dôležité, aby sme na novo obnovili špecifika e, sektorov vysokej mobility a zobrali ich na vedomie pri predkladaní nového legislatívneho návrhu. Keďže toto je moje posledné vystúpenie v tejto snemovni, rada by som sa rozlúčila tým, že poďakujem za týchto 10 rokov. Pracovala som tu veľa, e, hľadali sme koncenzí medzi rôznymi politickými skupinami a to nám umožnilo um, najmä vo výbore EMPL, dotiahnuť veľmi veľký kus práce pre tých najviac znevýhodnených ľudí. Je to úsilie, ktoré je bohužiaľ nepoznané, neocenené európskymi občanmi a len si želám a dúfam, že takáto vôľa a ochota to bude existovať aj v ďalšom mandáte, lebo je to veľmi dôležité, ak chceme ochrániť Úniu a vybudovať ju silnejšiu a zjednotenejšiu. Ďakujem pekne a ďakujem pekne aj vám, pani komisárka. And thank you, madam, for your... Ďakujem. Určite sa dozvieme, ako to dopadne. Na minútu pán Dečen. Vážená pani komisárka, pani predsednička, dnes máme príbeh u uh, úspešní, môžeme v tom pokračovať, čiže zabezpečiť rovnaké sociálne práva v celej Európe. Myslím si, že to je niečo, čo si želáme. E, spravodajca urobil dobrý návrh. Európsky vnútorný trh to nie je iba euro a e, voľný pohyb, ale aj zaistenie práv. Práva e, o ktorých píše spravodajca, sú dôležité pre mobilitu ľudí a musíme to podporiť. E, e, napríklad e, hrozné príbehy o vývoze detských dávok okrem iného. To je iba nacionalistická propaganda, pretože v podstate nikto to nebude zneužívať ja budem e, zajtra hlasovať za stavať proti sebe sever proti juhu a východ proti západu. To je určite niečo, čomu by sme sa mali vyvarovať. A ďakujem veľmi pekne teraz na jednu minútu, pán uh, e, Vanden Kendelere. Uh, pani predsednička, kolegovia, včera sme schválili Európsky pracovný úrad. a Hovorilo sa tam aj o vysielaní pracujúcich a o princípe rovnakej pláce pre všetkých pracujúcich. A takisto sa hovorilo aj o vyvážení pracovného a súkromného života. Naozaj musíme pracovať na sociálnom zabezpečení. Tento technický spis sa stal výbušným spisom v médiách. Správa sa zaoberá tým, ktorá krajina bude zodpovedná za vyplacanie dávok. A mnohí ľudia prepadli e, cez e, sieť a <coughs> stanovilo sa, že niekedy e, môžete mať dávky v dvoch krajinách, ale dnes sa, bude musieť zdržať, pretože je tu kritérium jedného mesiaca práce. A takto sa dostávame naspäť k tomu, čo hovorila pani Tyson. Jeden mesiac práce nevytvára naozaj e, prepojenie e, s trhom práce. Je tu istá dávka e, turizmu pre systémy sociálneho zabezpečenia. Tomu sa musíme vyhnúť. Jedno mi tu pán Kristensen Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Súhlasím e, s tým, že by sme mali jasné pravidla. Mali by sme takisto a mať aj bezpečnosť pre našich pracujúcich, ale potrebujeme niečo lepšie než e, prináša táto správa. Potrebujeme mať e, spravodlivé e, práva a nemôžeme mať diskrimináciu pracujúcich, ktorí pochádzajú z iných krajín. Máme tu tri veľké otázky. Poprvé, e, riadne dávky od prvého dňa. Takisto sa musíme postarať o to, aby naše trhy práce boli vybavené tak, aby mohli riešiť rôzne situácie. Čo keď si boli zamestnaní iba krátky čas? Myslím si, že krajina pôvodu pracujúceho je v takomto prípade relevantnejšia. Preto potrebujeme mať dlhšie obdobie kvalifikácie než 3 mesiace. Boli tu navrhnuté obdobia 6 mesiacov. Viem, že ľudia tu budú trpieť negatívnymi dôsledkami tejto legislatívy a potom tu máme ešte otázku vývozu dávok. Preto si myslíme, že treba zachovať ten princíp troch mesiacov a pokiaľ ide o cezhraničných pracovníkov, tak tu potrebujeme mať väčšie jasno, pokiaľ ide o pravidlá v porovnaní e, s tým, čo máme v tomto texte. 1,5 minúty, pán Lenárs. Ďakujem. Pani predsednička, čoraz viac Európanov žije alebo pracuje v inej krajine, než je ich krajina pôvodu. A presne pre týchto ľudí e, treba riadne upraviť e, sociálne zabezpečenie. Nemôžu ostať e, niekde nejakej diere len preto, že sa presťahujú do iného regiónu. Toto je princíp, ktorý je veľmi dôležitý napríklad pre ľudí v mojom regióne v Limburgu. Je tu veľa dobrých vecí, ale bude musieť žiaľ hlasovať proti a to je kvôli dávkam nezamestnanosti. Toto sú veľmi dôležité dávky. Treba pomôcť ľuďom, ktorí sú bez práce nájsť prácu. Je to dobre pre nich, je to dobré aj pre spoločnosť, je to celkovo dobré. A preto sa musíme postarať o to, aby tu boli stimuly aby ľudia naozaj začali hľadať prácu. A keď budú mať e, dávky e, v nezamestnanosti, často nemajú tú motiváciu hľadať e, si prácu 0,6 ľudí si nájde prácu počas obdobia vývozu dávok a to je strašne malé číslo. To vlastne podkopáva základ našho spoločného systému sociálneho zabezpečenia, takisto podkopáva spravodlivý systém, ktorý uplatňujeme v našich krajine. Ak zdvojnásobíme toto číslo a keď tu nebude e, skutočná motivácia hľadať prácu, tak jednoducho to nemôžeme akceptovať. Ďakujeme. Na jednu minútu pani Arena. Ďakujem, pani predsednička. Základné slobody aj voľno, voľný pohyb. Tie idú ruka ruka s pravidlami a týkajú sa aj mobility pracovníkov, zaručujú sociálnu ochranu, pretože Európa je sociálnou Európou, ale aj e, pravidla, ktoré majú brániť nejaká súťaži a e, súčasné pravidlá koordinácie, tak ako je to aj v správe Balas, to sa práve uberá týmto smerom. Nie je to určite dokonalé, ale e, sú tam jasné návrhy a zlepšuje sa situácia pracovníkov, čo sa týka ich práv v EÚ, bojuje sa proti podvodom, čo je je naozaj šport, ktorému sa e, venujú e, e, podniky, nepracovníci, tí nechránia, tie firmy nechránia pracovníkov. Takže proti takejto nekalej súťaži musíme bojovať posilnením pravidiel sociálneho zabezpečenia. Tento návrh musíme e, podporiť, tak aby sme potvrdili postoj Európskeho parlamentu. Je to vlastne postoj celej EÚ a nemôžeme podporovať e, národné vytváranie nacionalistické e, postoje niektorých členských krajín. Teraz na 1,5 minúty pani Ribera. Ďakujem. Toto bude moje posledné vystúpenie v tomto parlamente a chcela by som urobiť inventúru e, toho, čo som tu urobila aj e, v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia. Sú tu uvedené aj priority, ktoré chceme pre Európsku úniu. Chceme chrániť európsky sociálny model, ktorý je jednou z našich charakteristík. E, ktorá nás odlišuje od iných častí sveta. My tu máme väčšiu dôstojnosť, lepšie sociálne podmienky pre pracujúcich sociálnu konvergenciu, ktorá tiež súvisí s rastom. E, vďaka mobilite, vďaka diverzite Európa môže zabezpečiť to, že sú splnené e, podmienky pre spravodlivejší systém sociálneho zabezpečenia ale ak Európa má byť mobilná, nemôže sa skrývať za nacionalizmus, pokiaľ ide o ochranu občanov. Preto hovoríme, že členské štáty, ktoré používajú pracovnú silu, kvalifikovanú pracovnú silu, cezhraničné pracovné sily by mali zdieľať e, zodpovednosť pokiaľ ide o systémy sociálneho zabezpečenia. Chceme, aby sa platili dávky podľa úrovne príspevkov v tej krajine, kde sa <coughs> práca poskytuje. To znamená, že pracujúci musia mať tie isté dávky ako tí, ktorí sú v danej krajine, ktorí sú doma. Bolo mi veľkosťou

Ďakujem veľmi pekne, pán Mamikins. Jedna minúta. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pani komisárka, zvýšenie mobility pracuje znamená, že treba lepšie chrániť sociálne práva, ale e, sloboda pohybu je teraz ohrozená blokujúcou menšinou v rade. Ale kolegovia, hovoríme o tých veciach, ktoré sú momentálne veľmi dôležité pre e, väčšinu pracujúcich a to sú e, nároky na sociálne dávky občania by si mali užívať výhody občianstva a aj fungujúcej Európskej únie. Je poľutovanie hodné, že rada neprikladá veľký význam eh, sociálnym dávkam. Eh, Niektorí kraje to vedie k rozpadu EÚ z nových členských štátov odchádzajú mladí ľudia a pracujú v iných štátoch. Členské štáty sa môžu slobodne rozhodnúť, pokiaľ ide o podmienky sociálneho zabezpečenia, ale tieto rozhodnutia treba urobiť v súlade s princípmi rovnakého zaobchádzania nediskriminácie. Ďakujem veľmi pekne. Máme tu ešte jedného rečníka, pán Coburn, 3,5 minúty. A ďakujem pekne. Pani presnička, som rád, že vás znova vidím. Ano už je to všetko veľmi zaujímavé, ale toto je naozaj veľmi nebezpečné pre Spojené kráľstvo. Britský systém sociálneho zabezpečenia e, vychádza z potreby a nie e, z príspevkov, ako je to na kontinente. Vo Francúzsku napríklad môžete iba čerpať e, to, čo ste zaplatili do systému. Ak ste nič nezaplatili, nemôžete z neho nič čerpať. A preto migranti stoja v kale, aby išli do Spojeného kráľstva, ale nestoja v doveri, aby išli do kale. A to je preto, že systém sociálneho zabezpečenia je otvorenejší ľuďom, ktorí práve prišli. Na tom nie je nič zlé. Náš systém je dobrý. Je to systém, ktorý máme. Je, váš systém je dobrý pre vás. Ale problém je, že e, tieto dva systémy sú absolútne nezlučiteľné. Akákoľvek zmena toho systému by mohla viesť k bankrotu európskeho systému sociálneho zabezpečenia. To je jeden e, z hlavných dôvodov, prečo sme hlasovali za Brexit mm, mali sme obavy, že by to mohlo zrujnovať náš systém sociálneho zabezpečenia a takisto by e, to veľmi ohrozilo náš systém zdravotnej starostlivosti. Toto vytvára